Teraz, kolegovia, budeme hlasovať o uznesení podľa pravidla, čo sa týka uzatvorenia dohody o pridružení s Gruzinskom. Najskôr návrh 1. Kto je za, prosím, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 5. Kto je za, proti, Prepačte, návrh 5 je bezpredmetný. E, ďalej odsek 15. Návrh 5 je bezpredmetný, pretože e, návrh 1 bol schválený. Odsek 15 e, ide o dva identické návrhy 2 a 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Overíme si to. Dobre. Otváram hlasovanie o návrhoch 2 a 6. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej pán Preda chce predložiť ústny pozmeňovací návrh. Nech sa páči, pán Preda, máte slovo. Ďakujem. Chcem predložiť ústny pozmeňovací návrh, ale najskôr chcem privítať tiež bývalého gruzinského prezidenta Mikála Sakašvilo, ktorý tu tiež je prítomný. A chcel by som predložiť ústny pozmeňovací návrh k novému odseku 16, ktorý znie nasledovne oceňuje monitorovaciu správu o BSE a ďalších medzinárodných eh, združení a taktiež vyzýva gruzinskú vládu, aby eh, určili, ktoré nedostatky treba napraviť v systéme. Kolegovia, Pýtam sa, či sú námietky k tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu, prosím. Ak nie, tak budeme o ňom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení menovite. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. The last vote is on the report. Posledné hlasovanie sa týka správy pána Mamikinša o dohode o pridružení s Gruzínskom. Ide tu o hlasovanie v postupe súhlasu. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Thank you, colleagues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 have received from the Greens group. Od zelených som dostala žiadosť o vymenovanie pána Ernesta Maragala, ktorý bude členom eh, výboru pre